And no so, dear colleague. Eh? Kolegovia, môžeme prosím začať. Všetkých vás vítam, i hosti, ktorí prišli na túto zaujímavú diskusiu o úlohe verejných knižníc Kým však prejdeme k tomuto ešte zo pár ďalších eh, bodov a budem pokračovať v taliančine. Môžete si založiť eh, vaše sluchadlá skôr. Eh, viem, že kolegovia ešte prichádzajú, ale mrzí ma, musíme hneď začať. Rada by som vám niečo na úvod povedala. Ja si myslím, že vystupujem v mene mnohých vás, to, čo cítite Všetci e, sme zažili tento týždeň hlbokú bolesť e, s tragickou e, smrťou, stratou a vraždou mladej britskej poslankyne Jo Cox, ktorá bola brutálne zavraždená v Londýne zatiaľ, čo vykonávala svoje povolanie vo svojom volobnom okrsku. Táto mladá žena politička mala určité stanoviska, svoje rozhodné. Ona sa predovšetkým e, treba na ňu myslieť predovšetkým ako na človeka, na osobu. Je to mladá rodina k, s dvomi deťmi, 5 a 3 ročným e, dieťaťom a e, mala by 42 rokov, a ktorá dobrovoľne pôvodne pracovala v organizácii Oxfam, teda v ľudskoprávnej organizácii bojovali za ľudské práva utečencov, bojovala za solidárnu Európu a tiež za kauzu žien. Bola to žena s veľmi silným presvedčením a hodnotami a ja si myslím, že si ju musíme pripomenúť v týchto zložitých časoch pre EÚ. Ja si myslím, že je správne si ju pripomenúť, pretože ide o človeka, ktorý zaplatil za svoj život len preto, že slobodne vyjadrila svoj názor, to, čo si myslela, a za to, že e, realizovala svoju parlamentnú prácu. Ak dovolíte, na jej počas by sme podržali minútu ticha. Grazie. Allora, eh, Ďakujem. Veľmi rýchlo schválenie programu. Ak nemáte pripomienky k návrhu programu, tak môžeme ísť na, k nasledujúcemu bodu a schváliť ho teda. Druhý bod. Zápisnice zo schôdzi z 18. 19. apríla 25. 26. apríla technická chyba bola v zápise z 18.19. tam treba niečo pozmeniť. Táto zápisnica sa pozmení a potom bude v júlovej schôdzi na programe na prečítanie. Ak nemáte pripomienky k týmto zápisniciam, teda k tej druhej 25. 26., tak by sme ju považovali za schválenú. Tlmočí sa dnes z francúzštiny, nemčiny, taliančiny, angličtiny, grécky, e, grécky, španielsky, portugalsky, fínsky, česky, estonsky, maďarsky, polsky, slovinsky, bulharsky a rumunsky. Transmisia web streaming. Sme web streamovaní. A rozhodnutie e, z, mm, z 31. mája našich koordinátorov bude uverejnené a teraz ideme k nášmu vypočuťu. Už viacerí si želali dnes hovoriť o prístupe ku kultúre, k kultúrnym právam, k, k alfabetizácii, ale aj k novej úlohe, ktorú zohrávajú verejné inštitúcie, a mm, robili sa aj významné aktivity a je to jedna z tém, v, je to téma, ku ktorej my ako výbor pre kultúru by sme sa mali venovať. Digitálne technológie tiež menia scenár, situáciu a musíme hovoriť tiež aj o možnosti sociálnej inklúzie týchto technológií a ich možnosti je potrebné vedieť, aká je úloha, alebo ako sa zmenila úloha, alebo aké sú výzvy verejných knižnic. Sú tu dnes medzi nami odborníci a im ďakujem, že prišli. Ako prvá mm, na ľavo pani Barbara Lizon, riaditeľka Bremskej um, mestskej knižnice na národnej aj nemeckej úrovni, ale ja dúfam, že aj v Taliansku to budeme mať organizovanie profesionálnych eh, knižníc a ona nás bude informovať o tom, ako knižnice sú súčasťou kultúrnej krajiny alebo scény 21. Eh, storočia eh, našich krajín. Ďalším hostom je pán Frank Huismans, profesor mm, knihovedných, e, knihovedy z univerzity v Amsterdame a on sa bude venovať tomu, ako knižnice prispievajú k vzdelávaniu a bude hovoriť veľa o kompetenciách o to, akým spôsobom sa interpretujú informácie, tie početné, ktoré máme k dispozácii a potom Dan Mount, ktorý bude hovoriť bližšie o e-landingu, e, teda všetko, čo súvisí s digitálnymi aspektami výpožičiek, možnosti e, pôžičiek, kníh a tak ďalej a ako knižnice pristupňujú svoje publikácie čitateľom a verejnosti. Takže to sú traja odborníci, ktorí vystúpia a hneď ako prvá bude mať slovo pani Barbara Lízen. Nech sa páči. Yes, hello all together. Vítajte, prosím. <clears throat> Ďakujem za pozvanie. budem hovoriť o novej úlohe verejných knižníc v 21. storočí. Najprv si však musím zvyknúť na tento program. Toto je štruktúra mojej prezentácie. Čiastočne nejde však len o štruktúru, ale sú tu určité stanoviska, prečo si myslíme, že verejné knižnice sú veľmi dôležité i v e, digitálnej ére. Ako môžu e, lepšie naznačovať ich význam, ako možno ju ho naznačovať, ale najprv čosi k práci e, týchto knižníc, ktoré patria e, k verejnej samozpráve, preto sa na ňu musíme pozrieť, na jej problémy. Sú tu rizika e, spojené s nerovnosťami ekonomickými i sociálnymi. Niekedy je tu veľká miera nebezpečenstva a musí sa organizovať život občanov, čo sa čoraz ťažšie deje pracovné miesta sa veľmi transformujú a vynárajúca sa e, digitálna spoločnosť e, vytvára novú spoločnosť, ktorá sa musí integrovať do života občanov. I ich životy sa musia teda naopak integrovať do spoločnosti. Jeden z kolegov to porovnal <clears throat> a povedal, že vynález e, tlače, knih tlače Gutenbergom s týmto je neporovnateľný treba vytvoriť nové efektívne politiky, a treba vysvetľovať, ktoré sú nástroje na tento vývoj. Pozrime sa na verejné knižnice, ako táto situácia sa predtavuje do ich práce. Politici čoraz viac e, e, alebo čoraz viac sa spochybňuje, že politici vôbec rozumejú, o čo tu ide Kolegov sa často pýtajú, prečo sú dôležité verejné knižnice, vedie tu predsa internet. Tiež sú tu finančné obmedzenia ehm, územných samozpráv, sú tu škrty. Tieto knižnice často sú ehm, na dobrovoľnej báze a preto sú oni cieľom týchto opatrení. V niektorých krajinách je tu pokles ehm, pôžičiek financovania, ale to je štatistika, ku ktorej sa vrátim neskôr. Občania samozrejme si veľmi žiadajú digitálne služby a tieto knižnice teda musia vyvíjať nové služby, aby klienti naďalej boli, uh, pociťovali tieto služby ako uh, e, priťažlivé. Pozrieme sa teda na verejné knižnice ako nástroj inklúzie, Verejné knižnice pomáhajú vytvárať zručnosti občanov a podporovať vedomosti prostredníctvom ich služieb. Oni totiž majú tú možnosť, na rozdiel od škôl, oni môžu sprevádzať e, e, ľudí takmer celom, celým životným cyklom. Dobre verejné, atraktívne knižnice môžu byť takým tretím e, priestorom po pracovnom mieste a domácnosti. Dokonca v Singapúre hovoria o druhej obývačke. Sú pekné, s peknými, tichými miestami, kde sa človek dobre cíti. Samozrejme tiež fungujú ako neformálne e, centrum učenia. Tu vidíme zo pár štatistík, ktoré sú z projekt tu verejné knižnice do roku 2020. Vidíme, že v Európe je tu 65 tisíc knižníc, asi 100, tisíc, 100 miliónov e, jednotlivcov ich e, navštevuje. To e, číslo však môže byť i vyššie. Vidíme i dopady E, týchto knižníc na možnosti pracovného miesta pre ľudí, ktorí hľadajú pracovné miesta a ktoré menia profesionálnu kariéru. Tieto čísla samozrejme sú e, zaujímavé. Vidíme tu dopad na uh, vytváranie zručností a kvalifikácií. Tu zopár e, <clears throat> zvizualizovaných argumentov tieto obrázky ukazujú rôzne úlohy verejných knižníc. Vidíte ľudí, ako sa učia, ľudia s migračným pozadím, vidíte, že ľudia tu spia, deti, mladých ľudí, využívajúci bežné, tradičné i digitálne spôsoby čítania. Vidíme naozaj ten základný, základnú e, aktivitu pre verejnosť, teda knižní, jednoducho čítať knihy. Verejné knižnice majú množstvo služieb, ktoré poskytujú nielen požičiavať knihy. Moderné knižnice pochopili totiž, že okrem e, požičiavania kníh a iných médií môžu poskytnúť ďalšie inovatívne služby, aby vyhovali novým rozličným požiadavkám, e, pokiaľ ide o vývoj spoločnosti a technológií. Očividne mi tu chýbajú niektoré obrázky. Mali nasledovať obrázky na ilustráciu. Boli by tu na obrázku deti, ktoré čítajú, deti, ktoré si čítajú z iPadov a pritom im pomáha kni- knihovník. A i tu chýba obrázok. Knižnice sú dôležitými aktérmi pri inklúzii, zapájaniu verejnosti slúžia ako e, verejná služba, ktorá je, nie je e, e, problematická nejakými bariérami, veľmi ľahko sa do, sem dá dostať. Návštevy sú, sú bezplatné, možno, že výpožičky, za výpožičanie niečo zaplatíte, ale často tieto poplatky sú znížené a deti často neplatia vôbec veľmi nízka e, nákladovosť, alebo teda veľmi nízke náklady, ktoré sa s tým spájajú. Samozrejme, knižnice same e, pracujú na inklúzii. Pamätám si, keď v 50. rokoch Angličania a Američania do Nemecka s cieľom demokratizácie priniesli tieto verejné knižnice, hľadali práve vtedy tiež knižnice tú formu inklúzie trejšia výzva sú utečenci v Európe a v tomto kontexte verejné knižnice zohrávajú dvo, e, dôležitú úlohu, pretože sú inštitúciami e, bez veľkých prekážok a bariér. Vytvárajú nové služby, najmä pre utečencov. Toto sú obrázky e, našej knižnice v Brémach. Vidíte tu ľudia s e, migračným pozadím v situácii, kedy sa e, učia. Vidíte tu knihovníčku, ako diskutuje s migrantami. špecializované knihy im pomáhajú naučiť sa nový jazyk, aby sa mohli integrovať do Nemecka v mnohých knižniciach máme počítače, kde nájdete viac než 2000 e, typov denníkov, množstvo priestorov, aby utečenci mali priestor, hoci sa nachádzajú vo veľmi provizorných a e, prechodných ubytovaniach. Tu je i ďalší aspekt. Množstvo ľudí totiž povie, že kriežnice E, sa spájajú s veľkými nákladmi, ale aké sú finančné súvislosti. A tu je otázka zacielenia tejto otázky e, e, zo strany kolegov z knižnic. Tu vidíme to, príklad toronskej verejnej knižnice. Vidíme priame prínosy priamých investícií a tiež nepriame priamo uchopiteľné prínosy. Toto je príklad, je to nástroj, kde prostriedky, ktoré e, použijete, môžete uplatniť. Samozrejme, že je to vec povrchová, ale ukazuje, že jeden kanadský dolár v Toronte investovaný e, má ekonomický dopad merateľný až do výšky 6 dolárov. Vidíme príklady i z iných krajín, Austrália, Florida a Spojené štáty. Ukazuje nám to všeobecné dopady. Vidíme tu, že e, zasa dolár investovaný e, má veľa väčšiu návratnosť. Vráťme sa však teda e, k základným dopadom verejných knižníc. Sú etablovanými infraštruktúrami na učenie, vzdielanie vedomostí a vzdelávanie. Zdôrazňujem, že sú etablované, že ich netreba budovať od nuly. Ja by som chcela, aby politici využívali existujúce infraštruktúry. A niečo zasa veľmi dôležité, knižnice sú e, aktérmi spolupráce, ak chceme zlepšiť ich služby a ich dopad. E, sú zvyknuté spolupracovať s ďalšími inštitúciami, ktoré tu vidíte. Napríklad v Brémach sme partnerom takmer 100% škôl v prémach, spolupracujeme s nimi a to prináša väčšie dopady, než keby sme sedeli uzavretí v našej inštitúcii. To je veľmi teda klasický postup. V mnohých európskych krajinách ľudia sa zamýšľajú nad činnosťou knižníc. Holandiania Vidíte tu všetky kategórie, ktoré, na ktoré sme sa zamerali v tejto prezentácii. A najdôležitejšie posolstvo, ktoré tu chcem pertraktovať, je, že knižnice by majú potenciál byť budúcimi e, vedúcimi inštitúciami komunít. A pokiaľ ide o vidiecké oblasti a malé sídla, kde ľudia nie sú až takí mobilní, nemôžu opustiť tieto miesta, málo kultúry, málo zamestnanosti. Verejná knižnica často na týchto miestach môže byť jediným kultúrnym stánkom. Takýto mobilný autobus napríklad ukazuje, že je dobrou, dobrým nástrojom reakcie na tieto výzvy. Ďalším príkladom je tento príklad z Rumunska. E, tu je projekt, ktorý sa volá Biblionet Apia Collaboration. Základný príklad, ako knižnice môžu pomôcť e, strategickým politickým cieľom, ako možno pomôcť polnohospodárom lepšie predávať ich výrobky. To by ste asi neočakávali, ale takýto projekt sa udial a navyše s úspechom. Posledná moja poznámka je tá, že e, knižnice e, vlastne sa dostávajú do eh, centra pozornosti a sú vlastne takým kľúčovým miestom v centre mesta. V Nemecku sú to 100 tisíce návštev eh, ročne vo e, eh, a to sú naozaj vyššie návštevy v návštevnosti než prvá futbalová liga. Treba to brať teda vážne do úvahy. Výrazne prispievajú k rozvoju miest posledný čas mojej prezentácie toto zdôrazňuje. Chcem vám ukázať veľmi e, špeciálny príklad. Toto je e, tzv. Idea Store v Londýne. E, pôvodne išlo o veľmi neatraktívnu spustlú verejnú knižnicu a požiadavky sa položili priamo ľuďom, sa položili otázky a podľa ich predstav sa, po, sa to zrealizovalo rovno na hlavnej ulici. Podobná atrakcia je aj v Nemecku Štrútkarte, kde knižnica sa postavila na mieste e, bývalého kolejiska. To je vyslovene vlajková knižničná loď. Je naozaj e, symbolická pre celé Nemecko, keď noviny hovoria o čítaní, e, gramotnosti, využívajú tieto obrázky verejná knižnica zo Sietlu ďalej, ktorú postavil jeden z najznámejších e, svetových e, architektov, pán Colhart. A posledný príklad je ale z Európy, z Aarhus z Dánska, e, otvorenie v septembri 2015 v starom, starej prístavnej oblasti, ktorá sa transformuje, kde politici chceli vytvoriť určité prepojenie medzi tou poškodenou oblasťou a zvyškom mesta a tu práve sa hodilo inštalovať tú knižnicu. Moja posledná priesvitka, alebo teda predposledná, sú odporúčania. Snáď som vám dokázala ukázať prínos verejných knižnic pre modernú spoločnosť a jednotlivcov. Na jednej strane spoločnosť a na druhej jednotlivci. E, náš svet by však mohol byť ešte účinnejší, atraktívnejší, keby sme mali väčšiu politickú podporu. A my dúfame, že tieto odporúčania na európskej, e, na európskej úrovni by mohli zaznamenať viac podpory legislatívy do projektov pri všeobecnom povedomí o šírenom v Európe o knižniciach. Ďakujem vám teda za pozornosť. Many, many thanks. Very interesting indeed. Ďakujem veľmi pekne. Táto správa je veľmi zaujímavá. Vy ste osvetlili, ako sa menia knižnice a aká jej úloha nie len v Európe, ale aj inde. A hovorili ste o tom, že knižnice sú kotvou v vidieckých oblastiach aj určitým polom stability, aj napríklad v mestách. Frank Wismans z Univerzity v Amsterdame, profesor knihovníctva, ktorý bude hovoriť o e, mediálnej a informačnej gramotnosti a o tom, ako je možné ju rozširovať e, v knižniciach. Ďakujem. Ja teraz budem hovoriť o tom, e, čo vieme dnes o mediálnej a informačnej gramotnosti. Budem hovoriť najskôr o samotnom pojme mediálna a informačná gramotnosť a potom budem hovoriť o tom, čo, um, akú úlohu v tomto kontexte zohrávajú verejné knižnice. Potom v tretej časti budem hovoriť o rôznych politických prístupoch a o medzinárodných organizáciách. Potom budem hovoriť stručne o tom, čo vieme o efektívnosti vzdelávania v oblasti mediálnej a informačnej gramotnosti a potom predniesiem odporúčania. Takže čo to je teda mediálna gramotnosť? Našťastie som nezahrnul žiadne obrázky do tejto prezentácie. E, mediálna gramotnosť. Existujú rôzne definície, ale v zásade môžeme povedať, že je to schopnosť kriticky hodnotiť mediálny obsah a mediatizovaný obsah. Čiže mm, je to určitá zručnosť, ale zároveň niečo viac. E, je to schopnosť kritického zmýšľania. Vyžaduje si to znalosti o e, médiách, takisto si to vyžaduje určité etické postoje e, voči tomu, čo nám sprostredkovávajú médiá. No a informačná gramotnosť to je ďalší pojem, dôležitý aj v historickom kontexte pozostáva z dvoch vecí. Poprvé, je potrebné rozpoznať, kedy potrebujeme informácie v každodennom živote a po druhé, ak zistíme, že potrebujeme informácie, musíme zistiť, kde sú informácie, musíme ich vyhodnotiť, vedieť vyhodnotiť a využiť ich pre e, naše potreby ako e, občana a ľudskej bytosti. Tieto dva pojmy pochádzajú z dvoch rôznych kontextov. E, mediálna gramotnosť pochádza z oblasti knihovníctva a informačná gramotnosť pochádza z oblasti vzdelávania alebo školstva. Um, ale v posledných rokoch sme svedkami toho, že tieto dva pojmy začínajú splývať. A je to asi preto, že Takisto mediálna a informačná eh, infraštruktúra začína, tieto dve infraštruktúry začínajú splývať v digitálnom svete. Verejné knižnice propagovali od 70. rokov 20. storočia informačnú gramotnosť. Podporujú ehm, žiakov a študentov, ale aj učiteľov pri vyhľadávaní zdrojov informácií a pri hodnotení zdrojov informácií. Možno si myslíte, že učitelia vedia všetko, ale nie je to pravda. Aj učitelia sa musia učiť. Často nemajú informáciu, ktorú potrebujú. Um, niekedy si to ani neuvedomujú, ale keď sa stretnú s knihovníkom, tak to zistia. Hodnotenie e, textových zdrojov, to je vlastne ťažisko mojej práce a spolupracujem v tejto oblasti aj so školskými knižnicami. Ja tu síce rozprávam o verejných knižniciach, ale školské knižnice v tomto ohľade sú takisto veľmi dôležité. A e, takisto od, približne od roku 1995 verejné knižnice pomáhajú ľuďom aj s nadobúdaním mediálnych zručností alebo IKT zručností. Netýka sa to iba detí, ale aj dospelých, aj starších osôb. Aj takéto osoby využívajú programy verejných knižníc. Pokiaľ ide o mediálnu gramotnosť, keď o nej diskutujeme, sú tu dva názorové prúdy. Prvý spočíva v tom, že sa snaží osoby chrániť. E, toto nachádza odozvu aj v politike. Hovorí sa, že je potrebné chrániť ľudí pred škodlivými účinkami médií. No a potom je tu druhý názorový prúd, ktorý hovorí o tom, že by sme mali ľudí stimulovať a vybaviť ich na to, aby vedeli dobre využívať sociálne médiá a médiá celkovo ehm, na splnenie vlastných cieľov. Verejné knižnice sa prikláňajú skôr k tomu druhému názorovému prúdu je potrebné kriticky pracovať s médiami, nie iba sa chrániť pred ich škodlivým vplyvom. Ďalšia vec. Verejné knižnice tradične boli bodom prístupu k médiám a informáciám, ale teraz sa menia a smerujú k tomu, že sa stavajú centrami, kde si ľudia vymieňajú informácie. Čiže nie je to iba knihovník, ktorý vám pomáha nájsť informácie, ale e, tento knihovník pomáha e, vytvárať kontakty medzi ľuďmi. A knihovník sa takisto učí e, od ľudí vo svojej komunite. A mm, žiada od ľudí, aby mu pomáhali v každodennej práci. Napríklad v knižniciach sa organizujú kurzy počítačových zručností. Vidíme stále viac mediálnych laboratórií, kde e, si ľudia môžu vyskúšať e, prvý kontakt s, so zariadeniami ako iPhone alebo iPad. Takisto si skúšajú e, software, s ktorým si vytvoria vlastne video, ktoré potom dajú na YouTube alebo Vimeo. No a potom je tu myšlienka, že sa učíme nie iba čítaním, ale aj tým, že veci robíme. A tomu sa knižnice stále viac a viac venujú, snažia sa vytvárať priestory, kde ľudia môžu využívať nové zariadenia za veľmi nízku cenu, napríklad počítače, a hrať sa s nimi, zoznamovať sa s nimi, a zistujú, ako im môžu tieto zariadenia slúžiť prakticky v každodennom živote. Takisto sme organizovali podujatia, kde sa združujú, schádzajú ľudia a dizajnéri a vytvárajú koncepty nových vecí, napríklad aktualizujú knižničný katalóg, využívajú pritom informácie z internetu a tak ďalej. Um, v tejto oblasti sú knižnice tradične veľmi silné a akademici a výskumníci, ako napríklad aj ja, sa snažíme nejako formalizovať vzdelávacie programy respekt a, a definíciu informačnej gramotnosti a mediálnej gramotnosti a na základe toho vidíme, že aj vlády sa začínajú zaujímať o tento pojem informačnej gramotnosti. A Teraz v rámci takmer každého vzdelávacieho programu už máme niečo o e, tomto druhu gramotnosti, najmä tej informačnej gramotnosti, ale mediálna gramotnosť, tam je situácia trošku iná. Európska komisia podporuje skôr mediálne zručnosti, to je niečo iné ako mediálna gramotnosť, čiže oni sa zaoberajú skôr na e, tú technickú stránku veci, ale napríklad organizácie ako IFLA alebo UNESCO e, sa snažia to doplniť, tento prístup rozšíriť aj o sociálnu a kultúrnu perspektívu tejto mediálnej informačnej gramotnosti a v roku 2012 e, vydali tieto organizácie spoločne moskovské vyhlásenie a ja z neho Citujem, mediálna a informačná gramotnosť sa definuje ako kombinácia znalostí, postojov zručností a praxe, e, ktorú musí osoba nadobudnúť, e, aby mohla analyzovať, nachádzať, vyhodnocovať, používať a vytvárať informácie, e, ale zároveň pritom aj zohľadňovať etický prístup a rešpektovať ľudské práva a dodržiavať právne predpisy. To je mm, celkom dobrá definícia mediálnej gramotnosti a aj toho, ako môžu mm, pomôcť verejné knižnice. Pokiaľ ide o informačnú gramotnosť, vidíme, že sa robí najmä výskum v oblasti informačného správania. Čiže skúma sa, ako ľudia v každodennom živote zaobchádzajú s informačnými zdrojmi. Veľa zdrojov e, hovorí už o tom a dokazuje, že e, informačná gramotnosť je veľmi dôležitá. A mediálna gramotnosť, tu výsledky programov nie sú ešte veľmi hmatateľné. Má to viaceré príčiny. Existujú veľmi odlišné prístupy, teória, metodiky, ale mm, je určitý stupeň efektívnosti týchto programov v praxi Nevieme ešte, aké účinné sú tieto programy vo verejných knižniciach. Bolo to monitorované, ale nemáme ešte dosť informácií. Bolo to robené najmä na lokálnej úrovni a nevieme zatiaľ porovnať napríklad Kanadu a Južnú Koreu. Ale dobrá vec je napríklad to, čo robí UNESCO. E, oni vydali, vytvorili hodnotiaci rámec, e, globálny hodnotiaci rámec, pre mediálnu gramotnosť, e, kde sa kombinuje metodika a teória, sú tam usmernenia a vo všeobecnosti toto môžu používať e, všetci vzdelávateľia v oblasti médií a keby používali túto jednotnú metodiku, tak by sme mohli získať porovnateľnejšie údaje, solidnejšiu bázu údajov. A na základe toho by sme potom vedeli, čo by sa dalo ešte zefektívniť. No a na záver môžem povedať, že tento jednotný prístup k, medi- k mediálnej gramotnosti je veľmi dôležitý. Musíme podporovať občanov všetkých vekových kategórií, aby zvýšili svoju mediálnu aj informačnú gramotnosť. A tak sa budeme vedieť chrániť pred tými škodlivými účinkami a zároveň budeme eh, aj etickejšie vedieť vyhodnocovať a spracovávať informácie. Moje odporúčania sú následovné. Povedal by som, že je veľmi dôležité si uvedomiť fakt, že verejné knižnice v tejto oblasti mediálnej informačnej gramotnosti pracujú už veľmi dlho, dobre spolupracujú so školskými knižnicami aj s rodičmi. Nesmieme zabúdať na rodičov pri zvyšovaní mediálnej a informačnej gramotnosti detí. No a pokiaľ ide o osoby, ktoré sú už dospelé, aj pre nich existuje priestor v komunitách, kam môžu ísť a získavať tieto zručnosti. Verejné Knižnice v mnohých e, štátoch teraz trpia škrtmi v rozpočtoch, to naozaj nepomáha situácii, preto je potrebné ich podporovať, aby e, mohli naďalej realizovať tieto kurzy mediálnej a informačnej gramotnosti. No a musíme naďalej unifikovať prístup k mediálnej gramotnosti a informačnej gramotnosti. Musíme z toho urobiť jednu oblasť a môžeme pritom využívať a mali by sme využívať program Horizon 2020. A takisto v tejto oblasti je potrebné používať už spomínaný hodnotiaci rámec UNESCO. Ďakujem. No, veľmi zaujímavé boli tie odporúčania, ktoré ste predniesli. Môžeme sa k ním neskôr vrátiť. Ďakujem za túto prednášku. Tretím Dobre. Teraz môžete prednášať otázky. A potom dostanú slovo rečníci. Máme len 20 minút na otázky a odpovede. Potom dostane slovo spravodajca Ako prvý sa hlási pán Zdraz Zdrojevský. Pani przewodnicząca, szanowni goście. Ďakujem, pani predsedajúca, pani predsednička. Na úvod niekoľko kritických poznámok. Nezabúdajme, že dnesná, dnešná diskusia, ktorá sa týka verejných knižníc, prebieha v istom čase a v istom priestore v európskom kontexte. A ja by som rád pripomenul, že z, e, z hľadiska súčasných finančných perspektív nie je žiadna možnosť financovať e, veľké či nové vere, e, knižnice z európskych fondov. V minulosti táto možnosť bola. A ja opakujem, v súčasnosti nemôžeme financovať výstavbu nových veľkých e, knižníc či národných archívov. Druhý významný bod. Plne sa práve diskutuje o zdanení kníh, elektronických kníh a audiokníh. Pokiaľ ide o audioknihy, tak sme sa dostali veľmi ďaleko a tam je veľmi nízka miera DPH a tiež sa vedia vedie celá skutočná vojna o zdanení elektronických kníh. Je, je to e, nový nosič, ktorý umožňuje našej verejnosti, hlavne mladým ľuďom, e, nadobudnúť tie e, zvyky, čítať. A otázka je, čo my ako poslanci by sme mohli urobiť, ako sformulovať požiadavky aj zo strany knižníc, a my sme teda na to e, potrební. Tieto veľké knižnice, ktoré sme videli na ilustráciách, sú to naozaj vynimočné centra, sú to akísi veľvyslanci čítania a to platí aj pre elektronické knihy a príliš veľké daňové zdanenie takýchto knih by spôsobilo ich e, nižší prístup k čitateľom. A potom ďalšia vec, štatistiky a ich posilnenie. V súčasnosti používame len veľmi zriedkavé zdroje informácií a štatistík o, o čitateľoch a tak ďalej. Nemôžeme porovnávať tieto údaje o tom, aké sú návyky v čítaní, aké sú návyky čitateľov, ako sa využívajú národné projekty, pretože sa používajú štatistiky, databázy a metodológie, ktoré sú veľmi rozličné. Príklad Švédsko či Dánsko. Tých ste spomínali ako príklady a potom, keď ste poukazovali na tých tzv. najslabších e, Španielsko či Portugalsko, e, veľmi ťažko môžeme porovnávať údaje z týchto krajín, pretože sú ťažko porovnateľné. Ja ako bývalý minister kultúry pre knihovníkov a sieť knižníc ten najvýznamnejší partner to nie je ministerstvo kultúry, ale najčastejšie je to ministerstvo financií. A tam sa prijímajú rozhodujúce a najdôležitejšie rozhodnutia. A ešte tie údaje v súvislosti s Kanadou, že jeden kanadský dolár vyvolá 6 dolárov ziskov. Každý minister kultúry tomu rád uverí, ale neverí tomu žiadny minister financií, preto je dôležité preukázať alebo dokázať, preukázať, ako to funguje, aké sú ilustrácie, konkrétne príklady. A konečne sa dopracujem k mojej otázke, k tým posledným dvom bodom. Čo je teda s tými štatistickými údajmi? Aká je dynamika, aký je vývoj týchto štatistík a ako by sme mohli lepšie odôvodniť účinnosť investícií do e, knižníc. Bol to bývalý minister kultúry Polska, preto som mu e, dala viacej času, ale poprosím ostatných rečníkov, aby sa obmedzili na 1,5 minúty. Kolegyňa Tripel. Ďakujem za túto prezentáciu, bola veľmi bo zaujímavá a rada som počula opäť, že verejné knižnice zohrávajú tak dôležitú úlohu v digitálnom prostredí. Robia veľa networkingu e, v komunitách, e, mm, rozvíjajú zručnosti písania, čítania, porozumenia a tak ďalej a e, poskytujú prístup mnohým ľuďom, čiže my potrebujeme naozaj tieto knižnice. Hovorili ste o Fonde pre modernizáciu knižníc. Chcem sa spýtať, či vaša medzinárodná organizácia diskutovala o tom, kde by ten fond sa mal nachádzať. Hovorili ste niekedy o tom, či by organizácie európskych knižníc e, sa mohli uchádzať o zdroje z fondu EFSI, e, je to Junckerov fond strategických investícií. Ďakujem. E, kolega Gramatika. Ďakujem pekne. Dnešné stretnutie sa mi naozaj veľmi páči a preukazuje, aké sú dôležité knižnice v našom živote. Ja som skutočným fanatikom knižníc, až by som povedal, že maniakom. A tiež siete a internetu z veľmi jednoduchého dôvodu. Keď sa pozriete do histórie ľudstva, tak zistíte, že knižnice vždy zohrávali kľúčovú úlohu vo vývoji. Neviem, či súčasné médiá e, budú schopné zohrávať takúto významnú úlohu ako, ako knižnice v minulosti. Príklad Jedna z najlepších európskych knižníc sa o niekoľko mesiacov otvorí v Atenách vďaka jednému lodiarovi. A to len preukazuje, že ešte existujú ľudia, ktorí e, milujú takýto druh inštitúcií. Ale ja si tiež myslím, že musíme tiež e, sledovať veľmi pozorne fyzické existujúce knižnice, nielen virtuálne. Som v kontakte so zodpovedným knižnice z Univerzity z Kréty, ale on mi na to nevedel odpovedať. Ešte sú tu nejaké ďalšie otázky? Nech sa páči kolega Maragal. Ďakujem, pani predsednička. Budem hovoriť po španielsky, ak sa dá. A ver, ja... estoy tan convencido de lo que ustedes acaban de explicar. Estoy tan de acuerdo. Ak súhlasíte, moja otázka je, alebo úvaha, ktorú ste vyvolali z hľadiska stimulu Prečo nie viacej? To, čo nám tu vysvetľujete a čo ja poznám e, z mojich skúseností z regionálnej vlády, prepojenie verejná knižnica, škola, to je e, kľúčový koncept. A to platí oveľa viacej v malých mestách či dedinách. Ak budeme schopní využiť aj potenciál IKT. Našim problémom už nie sú informácie, našim problémom začína byť pochopenie kapacita interpretovať, schopnosť spracovať e, túto komplexnú našu spoločnosť, v ktorej žijeme. A myslím si, že knižnice by mali prebrať zodpovednosť nielen za prijímanie a prístup k, k informáciám a prepojenia e, so školami a nie len nielen tú meskú hodnotu verejnej knižnice, treba sa dostať k proaktívnejšej práci, dostať sa od toho konceptu dňa otvorených dverí k niečomu proaktívnejšiemu verejné knižnice by mali e, skutočne byť akýmsi konkurentom v tom dobrom zmysle slova sociálnym médiám v tej otázke pochopiteľnosti informácií, ktoré sa postupujú, aby to bola taká pridaná hodnota. Informácií máme viac než dosť. Prístup začína byť už taký univerzálny, že prestáva byť problémom A problémom začína byť zložitosť. A moja otázka a žiadosť je, či už sme blízko alebo ďaleko od tohto kroku, aby sme boli schopní takto napojiť tie knižnice so školami. Grazie e altri. Ďakujem. Ďalšie rečníci nie. Mám aj ja dve otázky. Poprvé, k zdrojom. Kolega z Polska to už spomenul. Myslím, že môžeme skonštatovať, a to, čo aj vy hovoríte, vo vašom zaujímavom dokumente, prístup k zdrojom a európskym programom a ja by som chcela vedieť, akých európskych programov sa zúčastňujete do akých e, európskych e, sietí ste sa začlenili Erasmus plus či iné. My sme naozaj bojovali, aby kultúra, digitalizácia, kultúrne dedičstvo boli v týchto programoch. Či sa ich teda zúčastňujete? lebo tieto možno investi- nie sú to investície do štruktúra, ale aj do, do iného. A napríklad štrukturálne fondy, nie je tam eh, nejaká eh, nemožnosť či prekázka toho, že by sa mohli takéto programy zúčastniť alebo knižnica, ale myslím, že je tam limit 5 miliónov eur ale tieto zdroje či financie sú len vtedy, keď je tam nejaký model udržateľného riadenia. A keď hovoríte, že potrebujete zdroje pre inovácie, nielen pre digitálny aspekt. A druhá otázka vo vašich návrhoch. Je jeden z tých zaujímavých, kde by sa vytvorila akási európska značka pre knižnice a tam by sa hovorilo o určitých normách, štandardoch a ich úlohách. A pokiaľ ide o tú digitálnu a mediálnu gramotnosť, sú e, siete knižníc nabojené, napojené na školské knižnice, Robí sa integrácia a vaše kritické poznámky, že prístup UNESCO viacej poukazuje na technologickú inováciu. Či ten technologický a digitálny prístup eh, je len čisto pre tie vedomosti, a moja otázka je, či máte k tomu nejaké pripomienky a či by sme my v tomto mohli nejakým spôsobom zasiahnuť. Ci sono le risposte ora e poi dopo andiamo. Môžeme odpovedať a potom či? A loro o puoi aspettare il successivo? Allora, allora ancora il collega Venta e poi sono le risposte. Ešte jedna otázka a potom odpoveď. Ďakujem pani predsednička. Ja tu mám jednu veľmi otázku, jednoduchú. Vidíme tu veľmi pozitívne signály 65 tisíc verejných knižníc, ale pred niekoľkými rokmi ich bolo 80 tisíc. Otázka je, či tá tendencia je pozitívna, keď hovoríme o malých regiónoch, mikroregiónoch, či je tam tendencia e, nárastu knižníc alebo dochádza k spolupráci rôznych typov knižníc, pretože opakujem, pred desiatimi rokmi týchto knižníc bolo oveľa viacej, teraz ich je menej. Teda aká je tendencia? No, le risposte. Well, a lot of, a lot of very interesting Zaznelo veľmi veľa zaujímavých eh, informácií. Hovorme najskôr o peniazoch. Niektorí ste sa pýtali, či sa európske knižnice zúčastňovali na európskych projektoch. V 90. rokoch existoval európsky projekt Publika, ktorý sa zameriaval na inovácie vo verejných knižniciach. Bol to veľmi dôležitý projekt, ktorý veľmi pomohol mnohým európskym knižniciam a propagoval nie iba jednotlivé knižnice, ale celkovo myšlienku knižníc. Niektoré individuálne knižnice dostali peniaze cez um, miestne orgány, cez uh, projekt EFRE, uh, renovovali svoje priestory, kúpili autobusy a podobné záležitosti, ale to je individuálna záležitosť jednotlivých knižníc toto naozaj závisí len od orgánov miestnej samozprávy. A keď tieto orgány majú iné priority, tak knižnice peniaze nedostanú. Zatiaľ mm, v Nemecku sa neudialo to, čo e, spomínala pani Trüppel, e, teda to financovanie z Junckerovho plánu Neviem ani o iných štátoch. My sme sa snažili cez Európsku zastrešujúcu organizáciu nájsť peniaze na štatistiky. To už e, bolo spomenuté. Štatistiky sú veľmi dôležité. Nie iba ich výsledky, ale aj nástroje a metódy. Potrebujeme spoločnú metódu knihovníckých štatistík, ich získavania. To je dôležitá vec pre nás. S týmto sme už začali trošku pracovať v 90. rokoch, ale potom sa minuli európske peniaze a nemali sme iné peniaze na to, aby táto činnosť pokračovala. A to je škoda. No a chcem hovoriť aj o pozitívnych trendoch, <clears throat> ktoré boli spomenuté. Samozrejme, deti sú všade, aj s utečencami. Prichádzajú deti, bude stále viac detí v našej spoločnosti a knižnice majú možnosť poskytnúť im e, možnosť učiť sa inde ako v škole. A grecký poslanec sa pýtal, e, prečo by mala existovať budova knižnice, keď máme internet. Tak odpovedou je, potrebujeme budovu, pretože tu máme kombináciu rôznych kultúr a informácií. A v tých knižniciach je dobrá atmosféra, nie školská atmosféra, pretože knižnice nie sú vzdelávacie inštitúcie, ale sú to, sú to miesta, kde sa deti majú učiť. A tento priestor na učenie bude veľmi dôležitý, najmä keď deti budú rásť a budú vedieť, že majú miesto, kam môžu ísť po škole. Diniakos, nadácia Diniakos um, postavila tú knižnicu v Atenách, ktorá bola spomínaná a ja naozaj musím vysloviť veľkú pochvalu tejto nadácii. Veľmi rada e, prídem do Aten si pozrieť tú novú knižnicu. Okay. Uh, thank you for your uh, kind words and your question. Ďakujem za tieto milé slova. Pán Gramatikakis sa pýtal, či potrebujeme fyzické knižnice. Či ich ešte dnes potrebujeme? Chcem povedať dve veci k tomuto. Trhový podiel elektronických kníh v takých štátoch ako USA alebo Spojené kráľovstvo e, sa stabilizoval a teraz sa postupne znižuje. Je to asi 30 trhu, to znamená, že 70 v týchto štátoch 70 kúpených kníh je papierových kníh a to sú štáty, kde je najväčší podiel elektronických kníh. Keď sa pýtame ľudí, e, čo uprednostňujú čítať e, papierovú knihu alebo elektronickú, 70 alebo viac ľudí odpovie, že radšej číta e, z papiera a minimálne knihy chce čítať na papieri. A to platí aj pre deti. Keď sa pýtame detí a mladých, takisto tvrdia, že uprednostňujú čítať papierové knihy. A takisto študenti na univerzitách a odborných školách teraz vlastne celá generácia dostávajú digitálne texty a oni často prvá vec, ktorú robia, je, že si vytlačia tieto texty a čítajú ich. Až potom a to je veľmi dôležitý signál. E, samozrejme, môžeme tvrdiť, že všetko je už teraz digitálne a my, európsky občania automaticky všetko budeme čítať v digitálnej forme, ale to nie je také automatické. Myslím si, že je dôležité, že existuje aj dôvod, prečo by sme mali e, zachovať e, digitálne knihy. Verejné knižnice ale nie sú iba miestom požičiavania kníh, ale Hovoril som aj o mediálnej gramotnosti. Tu sa dostávam k otázke pána Maragala, či by knižnice mohli byť proaktívnejšie, ak som vás správne pochopil, um, že by knižnice by mohli viac nadvezovať um, kontakt uh, s chudobnejšími komunitami. Ja hovorím o Holandsku, odkiaľ pochádzam. A musím povedať, že toto sa už um, realizuje za posledných 10 rokov do veľkej miery. Existuje program Knižnica v škole. Je to program verejných knižnic, v rámci ktorého sa um, zriadujú uh, um, také vysunuté miesta v školách, väčšinou je to taká menšia knižnica v škole, kde si môžu žiaci požičiavať knihy, ale niekedy je to iba počítač, kde si deti rezervujú e, knihy, ktoré sú im potom doručené do školy. To je program, ktorý e, je viazaný na miestnu komunitu. Obce vlastne zareagovali na možnosť e, takéhoto programu a rozširuje sa to postupne po celej krajine takmer 20 základných škôl má takúto knižnicu. Neznamená to, že 80 škôl nemá žiadne knihy, ale vidíme, že ak neexistuje knižnica v škole, tak eh, väčšinou tá škola má E, menej kvalitné zbierky kníh, e, staré knihy nie veľmi zaujímavé a tak ďalej. A toto je veľmi dobrý príklad toho, ako vlastne z vlastnej iniciatívy knižnice sa obratili na školy a obce a išli priamo e, na miesto požičiavania kníh. No a mm, toto by mohlo pokračovať, samozrejme. Um, Neviem, či aj v ostatných štátoch sa tak zhoršili e, zbierky kníh v školách ako v Holandsku. E, Ďalšia otázka, tu súhlasím, na ktorej som pracoval po 10 rokov, e, pokiaľ išlo o stať štatistiky, ktoré zbiera hlavne IFLAC, čo je výbor. Pokiaľ ide o stimuly, potrebné sú stimuly pre nadnárodné inštancie, ako je vaša, aby ľudia naozaj e, rovnako vytvárali štatistiky. Veľmi by to pomohlo, pretože e, to je hlavný, hlavný dôvod, prečo nemáme tieto čísla teraz. Myslím si, že ak to mám uzavrieť, pokiaľ ide o mediálnu či literárnu gramotnosť. <clears throat> Ak som vás správne pochopil, pýtali ste sa ma, či či to nie je veľmi technickým smerom, ako, ako sa použijú tie otázky UNESCO, pozorovania UNESCO, že treba viac sa orientovať na kultúrne aspekty Ďakujem. Je veľmi dôležité teda tie, tie soft, soft, tie meké aspekty tejto, tejto gromadnosti si treba viac uh, uvedomovať, týmto spôsobom interpretovať tú gramotnosť, uvedomuje tie informácie, a kto je za tými informáciami, kto ich zasiela, tie, tie či one konkrétne informácie. Na tom treba teda intenzívnejšie pracovať. Máme tu ešte ďalších rečníkov, takže poprosím, môžete sa spýtať až potom. Nie je to otázka, Nikdy som nepovedal, že som nepriateľom verejných knižníc. Povedal som presný opak. Vy ste povedali, že ste tak veľmi za. E, e, Teraz má priestor tretí rečník, špecialista e, na digitálne a internetové politiky Dan Mount Možno by ste mohli hovoriť o elektronickom učení, elektronických knihách a tak ďalej. Ďakujem. Teší ma, že môžem nadviazať na výborné prezentácie Barbaria Franka. Odprezentujem moje, moje úvahy o výzvach a príležitostiach, pokiaľ ide o e-learning to je štruktúra môjho prejavu a teraz e, samotné časti. Na úvod, ak mám začať, treba dať e, ten historický e, kontext verejného prístupu k informácii. Veď počas ľudskej histórie prístup ku kultúrnym statkom, k učeniu, k vedomostiam bol vyhranený drobnej elite. Len len v posledných rokoch je tu táto masová gramotnosť, programy verejného vzdelávania. Videli sme tu evolúciu moderných verejných knižníc. Inštitúcie podporujú prístup ku kultúrnej, e, kultúrnym statkom a vzdelávaniu zmeny e, režimov autorských práv a tak ďalej. To všetko e, sledujeme a chceme uľahčiť elektronické vypožičiavanie kníh, tak musíme sa pozrieť na režimy elektronického vypožičiavania, aby mohli knižnice požičiavať knihy, aby tu bolo kompenzovanie, odmeňovanie v rámci toho procesu. Príchod internetového obdobia prerušil tradičné vzťahy eh, medzi vydavateľmi a knižnicami. Jedna z kľúčových zmien je fyzické vlastníctvo, ktoré sa čoraz viac nahrádza e, e, licenciami, teda možnosť stiahnuť si elektronickú knihu na, do elektronickej čítačky. Vy ten obsah vlastne nevlastníte, získali si len e, licenciu na prístup k tomuto obsahu. Vy musíte vždy najprv všetko potvrdiť, potvrdiť množstvo strán dohody a podmienok. V neposlednej miere je, e, sú tie inštancie oddielne a vytvára to výzvy pre knižnice, pretože už tu nemáme právny základ pre elektronické zapožičiavanie, takže e, knižnice musia s, výrobc, e, s vydavateľmi priamo rokovať o podmienkách výsledkom tohoto samozrejme je to, že knižnice e, vyvinuli množstvo e, kategórií prístupov. Prvá kategória e, je model jednotného užívateľa, čiže jedna licencia sa priradí jednému užívateľovi, takže ak sa využívali, využili všetky licencie, tak musíte čakať v poradí na ďalšiu licenciu. Toto vlastne e, kopíruje bežné e, e, tie napätia, ktoré sú prítomné aj pri fyzických požičiavaniach. V sa to však vidia inak v porovnaní s mainstreamovými médiami. Hybridný model licencií je kombináciou rôznych modelov licencií Môže tu byť aj taká jed, e, licencia pre jedného užívateľa, potom pre viacerých a potom tu môžu byť licencie obmedzené na trvanie povedzme 6 mesiacov. A rôzne ceny samozrejme s týmito rôznymi časmi. Výhody sú to že je tu väčšia flexibilita a možnosť výberu. Takisto však e, je tu dodatočný e, faktor eh, komplikovanosti a nákladov. Eh, ďalší model, eh, kde výrobcovi za každú transakciu výpožičky platí vlastne knižnica výrobcovi za každé kliknutie, kedy si každý vypožičiavateľ požičia sa vlastne niečo odošle od knižnice vydavateľovi. Tu samozrejme by pri 10 tisícoch objednávkach naraz to viedlo k 10 tisícom platieb, e, čož môže byť takisto napätím. Uč, prínosom je však, že je tu atraktívnejší e, skúsenosť pre užívateľov, e, väčšia znalosť o tom, ako sa v digitálnom prostredí spotrebováva obsah vlastne duálny model licencií používaný v severských krajinách Dánsku a Švédsku. Je to dohoda medzi knižnicou a vydavateľom, kde knižnica e, vlastne investuje čas a prostriedky na digitalizáciu e, záložného zoznamu e, vydavateľa Obmedzením je tu, že toho funguje len pre malé krajiny, kde populácia má e, vymedzené lingvistické orientovanie. Obrovské e, čiastky napríklad by boli v prípade angličtiny, bez toho, že by sa vôbec zapájali knižnice. V malých krajinách je to dobrý príklad. A potom je tu, je tu knižničný hostovský model, kde knižnica financuje, rozvíja, manažuje a vlastní vlastní vlastnú štruktúru digitálneho zapožičiavania. k to mám vyjasniť všetky tie e, modely, ktoré som popisoval, e, sú potrebné platformy tretich strán, možno tam je základný e, interfejs, ale túto, v tomto prípade knižnica rozvíja svoju infraštruktúru samotná. Tým pádom knižnice majú väčšiu kontrolu nad obsahom. Bližšie sa asi už ani nedá ísť vo vlastníctve digitálneho obsahu. Aj väčšia e, kontrola nad celým tým procesom ekosystémom výpožičky negatívna stránka, že tu nie sú veľké investície na vytvorenie i udržiavanie a rozširovanie tohto systému a väčšinou to tiež nepresvedčí eh, pre vydavateľov, aby poskytli najvychytenejšie tituly. Komparatívne môžem povedať eh, rozsah tohto elektronického požičiavania voči fyzickému požičiavaniu z tých 18 modelov Stále je to len malý, malý podiel celkového požičiavania, alebo asi 10 maximálne. Dlhodobé trendy však ukazujú, že fyzické požičia, vypožičiavanie klesá a elektronické oveľa rýchlejšie vstúpa. Pozrime sa na Holandsko. V roku 2005 tu, bol, tu bolo 120 miliónov fyzických vypožičiek a 72 už len v roku 2014. A naopak elektronické knihy E, medzi týmito rokmi z, zrástli z 2,9 milióna na 3,8 milióna. Ťažko čitateľný pre, e, na tabulka pre vás, ale je tu tých 18 modelov, e, ktoré som porovnal na základe určitých kritérií. Hlavný je to, že za rôznymi kľúčovými číslami E, je národný kontext. Zoberme si povedzme Slovinsko. Má hybridný e, systém typu Biblos. 80 komerčne disponibilných e, elektronických kníh sa dalo k dispozícii na pôžičky z kníh. Obrovský úspech, ale to sa vlastne rovná v skutočnosti iba 800 kusom z tisíc titulov disponibilných v tom roku. Ale keď sa pozrieme na Wales, eh, len 0,7 komerčných eh, titulov disponibilných, ale keďže anglický trh je väčší, tak sa to rovná 12 tisícom konkrétne eh, titulov disponibilných. Takže sa treba nuancovať pohľad na tieto čísla. Pokiaľ ide o hlavné e, trendy, e, rozhodujúcimi je určite vládna politika. Všetky tie modely z Európy a Ameriky využívali tie zacielené stratégie a politiky, ktoré podporovali regionálne pilotné projekty, centrálne, centralizované národné rozpočty na licencie elektronických kníh, a ďalším faktorom je kultúrny faktor. Zase dva príklady. V Nemecku ten model využíva existencie e, e, už od 40 rokov tzv. EKZ, čo je vlastne veľkosklad, e, kni, knižný veľkosklad, ktorý používa, ktorý poskytuje celé spektrum služieb, má však veľmi dobré vzťahy s knižnicami a e, to zohrávalo a s vydavateľmi a to zohrávalo e, úlohu pri rozmachu elektronických čitateľských služieb. Ak sa pozrieme na Quebec, tu som sa rozprával s e, predstaviteľom tamojšej platformy. Pre neho bolo hlavným uľahčujúcim faktorom to, že je tu bola historická spolupráca medzi verejnými knižnicami a vydavateľmi v Quebecu knižnice a nákupy, v, e, nákupy prost, kníh pre, e, pre, pre knižnice no, má naozaj vysokú komerčnú hodnotu. Tieto faktory kultúrne etablované môžu prispieť e, k rozdielu v miere požičiavania elektronickým spôsobom. Ďalšími bodmi len tak preletím je to ochota e, rokovať, či už etablovaný, etablovať servis alebo ho udržovať. Môže to byť spojené s frustráciami, údermi. Dlhodobý trend e, u tých modelov je progres, e, pokrok. O tom môžem povedať, ak je potrebné neskôr preskočím časť užívateľskými skúsenosti, o skúsenosti a prejdem snáď k poslednej priesvitke. Množstvo potenciálnych odporúčaní. E, Nemôžeme postupovať paušálne, ak sa pozrieme na tých 18 e, modelov, ktoré som študoval. Národné rozdiely v subvenciách, kultúrnych očakávaniach a komerčných dynamikách znamená, že každý model funguje na inom prostredí, ale treba to vnímať ako miniatúrne laboratórne experimenty s rôznymi poučeniami, skúsenosťami, ktoré sa dajú e, testovať v inom prostredí. Nemyslím si však, e, že môžeme identifikovať ten či onen model a povedať, že tento treba implementovať naprieč Európou. Treba sa pozrieť na to, čo teraz momentálne funguje a nie e, určité rigidné pozície. Myslím si, že e, z tých modelov, ktoré som ja študoval, e, malé kroky vytvárajú v skutočnosti závažnú dlhodobú cestu. Legislatívne veci preskočím, lebo otázka určite príde na to neskôr. Treba zdieľať spoločné e, znalosti a chápanie vecí. To e, tu, tu spomenula Barbara, význam spoločných štatistík. A myslím si tiež, že e, podporovanie transparentných, porovnateľných benchmarkov naprieč EÚ, tu je prínos EÚ, ak by sme začali mapovať reality, ktoré sú spojené s používaním elektronických kníh aj nákupom možno pochopiť navzájom tie jednotlivé režimy, vzťahy medzi vydavateľmi a knižnicami. Možno vytvoriť určitú lepšiu rovnováhu a urobiť potom úsudky, ktoré vychádzajú z ozajstných dôkazov a nielen tápať na základe predsudkov. Na základe e, väčšej miery dôkazov tu môže byť lepšia rovnováha, aby sme flexibilne e, riešili tie napätia a uvaľovali príkazy na knižnice. Je tu množstvo priestoru na skúmanie spôsobu, akým to môže byť rozšírenie terajších obchodných modelov. Určite sa rád vrátim eh, k týmto témom, ktoré vás ešte budú zaujímať, to, čo som vynechal na niektorých priesvietkách. Ďakujem. Otázky pani Ferhajen. Kolegyňa Libacká a potom ďalší. Nech sa páči. E, vrátila by som sa k tomu, e, na k téme, ktorá možno priamo nesúvisí s elektronickým požičiavaním. Šokujúca téma, však hovorili ste o Holandsku, kde vypožičiavanie kníh zo 120 miliónov kleslo na počet 72 miliónov a v porovnaní s tým možno povedať, že vypožičovanie elektronických kníh z 2,9 na 3,8 milióna narastlo. E, stratili sme milióny e, u tých fyzických, a to len 900 tisíc kníh e, narastlo u elektronických kníh. To znamená, keď to spočítame číselne, nové technológie vlastne pokles požičiavania kníh vôbec nevyrovnáva. Existujú stratégie, ako možno toto, e, zapla- z- tomu zabrániť, ako sa proti tomu možno bojovať. To je naozaj totiž podľa mňa šokujúce číslo. Zbierame najprv to pár otázok. Pani kolegyňa Libacká. Predsedničanca, mám jedno krutké. Ďakujem pekne, pani predsednička. Mám veľmi krátku otázku. Keďže sa pracuje na Európskom digitálnom programe či agente, tak ako vidíte našu úlohu, úlohu parlamentného výboru pre kultúru v rozvoji fenoménu prístupu e, kníh na internete alebo elektronických kníh? Tretia otázka. Grazie. Ďakujem. Zdá sa mi, že z tejto správy vyplýva, aby sme pragmaticky videli, čo dobre funguje. Otázka je, je možné uvažovať o takej študijnej hypotéze, že by sme študovali potenciálny trh, trh eh, s kapacitou Mm, tak ako sa poskytuje, pretože celý knižničný systém, e, nezávisle od určitých vynimočných výnimiek, kde sa financuje hlavne verejné inštitúcie, či je tam problém ekonomickej udržateľnosti, aktualizácie a adekvátnej dotácie. Ak tieto otázky nedáme dohromady, tak potom otázka, keď sa pozrieme, aká je v Európe produkcia a v úvodzovke možnosť predaja, hlavne to, čo nie sú tie tzv. romány obrovského úspechu, tie bestsellery, tak aká je e, možnosť vôbec fungovať v tejto situácii, v ktorej sa nachádzame? Ehm, kolega Trupel, Pani Trupel. Thank you. I would like... Ďakujem, rada by som sa vrátila k otázke eh, elektronického vypožičiavania a rôzne možnosti, ktoré ste načetli, rôzne licencie. Na záver ste povedali, že negociovaný model k dialo- smerom k dialogu by sa našla najlepšia cesta, ako to robiť. Vieme však teraz, že mnohí vydavatelia nie sú ochotní negociovať a preto otázka na vás i ďalších e, predstaviteľov z Nemecka a z Holandska. Aký je váš prístup e, k legislatívnej reforme alebo negociované riešenia vo forme dialógu? Right, well, I think I'll answer those questions in well, reverse order maybe, <laughs> but... Uh, Zmením poradie týchto otázok. Pani Trupel, úmyselne, aby som ušetril čas, som nehovoril o legislatívnej reforme, ale Európsky súdny dvor vydal rozsudok, respektíve vydá onedlho stanovisko a rozsudok o právnom štatúte elektronického požičiavania kníh. A, a oni sa pohybujú pravdepodobne smerom, že súčasná smernica o informačnej e, spoločnosti z roku 2001 a smernica z roku 2006 dávajú základ na toto elektronické požičiavanie. Je tam problém s autorskými právami, rôzne iné otázky. A myslím si, že verejné právo požičiavania, ktoré by sa uplatňovalo na knižnice, by bolo dobrým riešením, aby tam bol teda pevný právny základ, ale zároveň si musíme uvedomiť, že ak vydavatelia budú e-lending považovať za hrozbu pre svoj biznis model, tak sa môže stať, e, že mm, budú odstrašovať iniciatívy v oblasti elektronického používania, pardon, požičiavania a preto by sme mali zachovať pri živote dialog o tejto záležitosti mm. Potom neskôr zodpoviem ostatné otázky. Dan, prepač, e, ja musím dobehnúť na vlak. E, my sme totižto trošku prešvihli čas na tomto vypočutí, ale pokiaľ ide o Nemecko a možné riešenia, to je iný problém. Nejde iba o to, že vydavatelia nie sú ochotní vždy s nami diskutovať, ale niekedy majú právne problémy, tak ako aj my. Ide tu o to, aby sme budovali vzájomnú dôveru. Združenia vydavateľov v Nemecku tvrdia, že nemôžu po právnej stránke rokovať so Združením nemeckých knižníc. To by síce budovalo dôveru, ale oni hovoria, že toto neumožňuje žiaden národný zákon ani žiadne európske nariadenie. Znamenalo by to, že každá knižnica alebo agregátor by mal rokovať s každým vydavateľom. A je v Nemecku naozaj obrovské množstvo vydavateľov, takže hm, máme 2000 verejných knižníc v Nemecku a EKZ e, je organizácia, ktorá ich zastupuje a to je veľmi praktické, pretože táto organizácia rokuje s vydavateľmi, ale iba vtedy, ak vydavatelia chcú, ale ešte stále sú tu vydavatelia, ktorí nechcú rokovať s touto agregátnou organizáciou. Čiže knižnice potom nemajú produkt týchto vydavateľov vo svojich knižniciach. A ide často o veľké vydavateľské domy. Je to teda všeobecný problém. Rokovanie mm, by bolo dobrým riešením. Ja som za, ale niekedy je, to nie je jednoducho riešenie mm, udržateľné do budúcnosti. Nech sa páči. Aby som ešte doplnil, myslím si, právne riešenie by mohlo pomôcť, pretože by sa vytvorila rovnováha medzi knižnicami a vydavateľmi v tej rokovacej moci. Trošku by sa nastavila spravodlivejšia rovnováha medzi týmito dvoma stranami, pretože rokovanie s vydavateľmi o elektronických knihách je niečo iné ako rokovanie o papierových knihách, o tom, ako sa budú používať, aké budú požičiavacie práva na tieto knihy. Zaujímavé ale je, že e, Súdny dvor EÚ teraz rieši jeden prípad. Je to otázka zo strany holandského sudcu e, a týka sa to práv verejného požičiavania. Či do tohto práva majú spadať elektronické knihy. A bolo to prekvapením pre mnohých, aj pre mňa, v predbežnom stanovisku generálny advokát súdneho dvora povedal, e, že áno, mohlo by to tam spadať. Nevieme, či Európsky súdny dvor sa bude nakoniec riadiť e, týmto predbežným stanoviskom, ale ak áno, tak by naozaj sa asi znovu nastolila tá rovnováha. Verejné knižnice by mali potom právo požičiavať akýkoľvek titul, ktorý majú. Teraz to tak nie je. Čiže toto je z časti odpoveď na otázku pani Verheigen. Nemôžeme porovnávať čísla elektronických kníh a papierových kníh. To nie je porovnateľné, pretože máme tie portály e, elektronického požičiavania síce, ale e, na týchto portáloch nie sú e, zastúpené všetky E, knihy, nie je tam všetko, čo je na trhu s knihami, čiže to nie je porovnateľné s knižnicami, kde sú papierové knihy, ktoré naozaj reprezentujú celý trh s knihami. Sú ešte nejaké otázky? Áno, myslím, že ste pripravení. So, um, through... Takže opäť zmením poradie otázok. Otázka bola, či by sa mala zrealizovať štúdia, ktorá by skúmala udržateľnosť trhu, potenciálne financovania, modely najlepšieho predaja. Mm, ja si nemyslím, že elektronické požičiavanie by malo nahradiť komerčný prístup k bestsellerom, Nemôžeme predpokladať, že každý, kto bude chcieť čítať bestseller, si ho pôjde požičiať do knižnice. Mali by existovať rôzne možnosti prístupu k týmto titulom a tí, ktorí napríklad nechcú čakať, tak by mal, tí by mali mať možnosť komerčného prístupu. A knižnice majú obmedzený rozpočet, nemôžu kúpiť dostat fyzických e, kníh a dostatok licencií, aby pokryli e, celý dopyt. Oni by mali pokryť e, určitú primeranú proporciu toho trhu, aby zabezpečili primeraný prístup k tým knihám, ale mal by existovať aj komerčný trh paralelne, ktorý by dobre fun- mal fungovať. Um, ako by sa malo podporovať elektronické požičiavanie. Dôležité je počkať na to, čo povie Európsky súdny dvor. Komisia takisto skúma e, návrh revízie o autorských právach a potom je tu otázka, ako by toto mohlo fungovať v praxi. Je tu veľa potenciálnych výhod ale musíme pamätať aj na to, že musíme pamätať na to, že tu neexistuje iba právne riešenie. Zvýšenie financovania na to, aby sme identifikovali komerčnú realitu a správanie, to asi bude zdrojom lepšieho posudzovania situácie v budúcnosti na základe reality. A pokiaľ ide o otázku, že v Holandsku sa znížili rapidne čísla e, e, počty fyzických pôžičiek a že sa zvyšujú elektronické pôžičky. 13 miliónov je pokles ročne v porovnaní s zvýšením 1,1 milióna za rok e, v oblasti elektronických kníh. Ale ako bolo povedané, dostupnosť elektronických kníh je e, menšia, je tam menší záber a je to iba nový fenomén, ktorý len začína byť populárny. Je príliš skoro na to, aby sme to ešte hodnotili definitívne, ale ja si myslím, že elektronické požičky budú rapidne rásť ešte v budúcnosti. A ešte jedna pripomienka. V súvislosti s touto oblasťou veľa obáv z elektronického požičiavania sa týka toho, že e, knižnice poskytujú elektronické knihy zdarma a neodlišujú sa od elektronických kníh, ktoré si môžete kúpiť. Čiže tu nie je rozdiel medzi požičkou a kúpou ako je to pri fyzických knihách. To je argument, ktorý zaznieva. Ale ja si myslím, že tu musíme byť e, proporční. My napríklad aj v oblasti sociálnych dávok akceptujeme um, deformáciu trhu. Čiže niekedy v niektorých sektoroch musíme akceptovať malé zdeformovanie trhu, aby sme e, zlepšili pozíciu spotrebiteľa na trhu. Čiže knižnice by mali mať možnosť poskytovať tento prístup k celému vejáru e, týchto kultúrnych a vzdelávacích produktov, ale nie do takej miery, kedy to už príliš deformuje komerčný trh. Ale určitá malá deformácia trhu je potrebná ak chceme podporiť znevýhodnených e, spotrebiteľov, ktorí sú znevýhodnení v akomkoľvek systéme. To je všetko z mojej strany. Some, some remarks, uh... A ešte pár pripomienok z mojej strany. Dan hovoril o um, skúmaní praxe v Holandsku je to tak, že hlavným distribútorom elektronických kníh do e, knihkupectiev e, či už e, kamenných alebo internetových a do knižníc. Tento distribútor si všimol, že neexistuje veľká kanibalizácia, tak povediac, medzi požičiavaním a predávaním kníh, pretože väčšinou knihy, ktoré knižnica požičiava, v elektronickej forme bola zverejnená pred tromi rokmi. Čiže tam nie je veľa kanibalizácie. Neviem, ako je to v iných štátoch. E, v Dánsku možno, v Holandsku možno je iná, ale knižnice jednoducho nemôžu ponúka tie najnovšie tituly, pretože vydavatelia ich neposkytujú pre elektronické učenie, pretože majú tento majú toto právo tieto knihy neponúkať, na, neposkytovať na požičiavanie. A k tomu, čo sa pýtala pani Verheigen, Možno by sme nemali porovnávať tieto dve čísla. My sme ale boli svedkami toho, že sa znižovalo vo verejných knižniciach v Holandsku za posledných 10 rokov požičiavanie papierových kníh, ale musíme si uvedomiť, že v Holandsku bol veľmi vysoký podiel tohto používania na, po, po, požičiavania na hlavu viac ako v iných európskych štátoch. A za rovnaké obdobie došlo zasa k rôznym iným e, javom, ako napríklad pirátstvo elektronických kníh. V roku 2011-2012 tento fenomén vrcholil a teraz už je na ústupe, pretože teraz existuje legálna ponuka elektronických kníh cez verejné knižnice v Holandsku. Musíte zaplatiť, aby ste sa mohli stať členom verejnej knižnice, ale potom si si môžete požičiavať e, z toho množstva 11 tisíc titulov, ktoré sú teraz v systéme verejných knižníc. Čiže ťažko porovnávať tieto systémy, to je nebezpečné, mali by sme to porovnávať s inými zmenami, ktoré sa dejú. A posledná vec, verejné knižnice nie sú iba o požičiavaní kníh. E, hovoril som o mediálne, mediálnej gramotnosti, informovanie, rôzne iné činnosti. Nemali by sme sa teda v prípade knižnic sústrediť iba na požičiavanie kníh. Ďakujem vám za vaše odpovede. Je komisia zastúpená? Nech sa páči, e, ak by ste chceli vystúpiť. Ďakujem. Very much. Um, I just wanted to briefly mention a couple of relevant and timely E, dovolíte, aby som len spomenula niekoľko e, významných politických iniciatív v oblasti kultúry. V súvislosti s jednotným digitálnym trhom, vzdelávaním, e, výskumom. Pre pracovnú skupinu, pre kultúru je vypracovaná pracovná skupina, ktorú, z ktorej spolupredseda pán Krisman, ktorý je prítomný a ktorý má propagovať čítanie v digitálnom prostredí a celá e, séria aspektov pre túto iniciatívu je dôležitá aj pre novú úlohu verejných knižníc, hlavne pokiaľ ide o elektronické požičky. Zúčastnilo sa tejto iniciatívy 23 štátu plus Norsko. Je tam niekoľko dopadových štúdí, máme k dispozícii, ak máte záujem, tak si ju môžete vziať. Táto správa je k dispozícii aj v knižnici online, teda v knižnici kultúrnej politiky. A rada by som spomenula štrukturovaný dialog Voices of Cultures s občianskou spoločnosťou. V rámci neho sme minulý týždeň diskutovali o úlohe kultúry a vzdelávania v otázke integrácii migrantov a ja som sa potešila, že týchto diskusí sa zúčastnili aj zastupcovia knihovníckého sektoru napríklad Just Robitis, eh, Library z Dublinu. Oni organizujú veľmi zaujímavé akcie eh, v teréne eh, a oni ukázali napríklad, ako knihy môžu slúžiť ako kľúčový hráč v začlenení na vytvorenie akéhosi toho bezpečného priestoru a pre zdieľanie poznatkov medzi jednotlivými kultúrami. Ďakujeme za tento príspevok a určite nás tento veľmi zaujímavý dokument bude zaujímať. Myslím, že hovorím aj v mene ostatných kolegov, ale táto téma, tak ako sme ju rozpracovali, e, priťahuje veľký záujem. Ide o trojuholník medzi vzdelaním dospelými, čitateľmi, vydavateľmi, ale týka sa to aj sociálneho začlenenia. Je to naozaj strategická téma pre európske kultúrne politiky a určite by sme ako výbor mohli ešte prehlbiť túto problematiku. Je tu veľa materiálu na prípravu odporúčaní. Je tu možnosť diskutovať s komisiou v rámci tej pracovnej skupiny. A potom sú ďalšie otázky, ktoré sa navzájom budú pretínať, ako sú autorské práva, Žiadali sme už dávno, aby DPH Eh, z elektronických kníh bola porovnateľná s DPH s klasickými knihami, ale je aj dôležité to, čo ste povedali, eh, špecifický program pre túto oblasť. Máme síce programy, ktoré fungujú, ale tieto špecifické oblasti tam nie sú začlenené. Ďakujem vám ešte raz za vaše cenné príspevky. Ďakujem všetkým za účasť. A záverom taká pozitívna informácia. V mojom meste v Ríme som išla otvoriť knižnicu v ďalekej periférii a bola to naozaj moja životná, bola to moja životná skúsenosť. Nie len o to, že išlo o túto knižnicu, ale aká tam bola obrovská účasť ľudí, Takže tieto knižnice budú vyvolávať aj väčšie nadšenie a inklúziu. Takáto knižnica bola, samozrejme nie knižnica, ale tá budova bola odobraná Kamore, teda mafii, a rozhodlo sa, že táto budova sa bude venovať knižnici. A táto téma teda odoberania aktív a majetku organizovanému zločinu a mafii a postupovať ich iným, tak aj toto je možnosť. Toto, tieto aktivity môžeme podporovať aj na národnej úrovni. Ja si myslím, že je to dobrý príklad toho, ako sa išlo z degradácie naspäť ku kultúrnemu rozvoju. Ďakujem vám za účasť, dáme si kratučkovú prestavku, kým budeme pokračovať. Eh, Keď budeme pokračovať správou pána kolegu Maltézeho. Okay. Bene, Dobre, kolegovia, budeme pokračovať v našej práci. Bod číslo 5 programu. Ustanovenie programu na podporu štrukturálnych reforiem na obdobie rokov 2017 až 2020. Spravodajcom je kolega Maltéze. E, teraz si urobíme prvú výmenu názorov o stanovisku v novembri komisia sa rozhodla uverejniť programy pre tieto podporné, teda program pre podporné programy na 4 roky. Členské štáty môžu do tohto programu pridať ďalšie finančné zdroje. Gestorským výborom je REGI boli určité problémy s ekonom a koncom novembra bude hlasovanie v regi. O stanovisko sme požiadali ako súčasť eh, vzdelávania a kultúry. V stredu 29. júna na, um, bude, pozmeňovací na, eh, bude termín na pozmeňovacie návrhy. Ďakujem, pani predsednička. Ako viete, ide o návrh Európskej komisie na vytvorenie podporného programu štrukturálnych reforiem na dobrovoľnej báze, vychádzajúc zo skúseností Grécka alebo Cypru. Členské štáty e, teda sa môžu zúčastniť na dobrovoľnej báze, ale ako náhle sa táto technická podpora sa aktivuje, tak tam sa stanovia sektory, ktoré budú podporované a medzi nimi je aj kultúra a vzdelávanie. A všet, oba dva spadajú do gestie tohto výboru. Moje stanovisko vychádzať z inštitucionálnej úlohy výboru KULT a má za úlohu poukázať na mm, fungovanie, na mechaniku tohto programu a treba zdôrazniť špecifiku vzdelávania a kultúry, ktoré nemôžu zodpovedať len e, kritériám čisto ekonomickej účinnosti, ale musia samozrejme dosahovať aj iné ciele. A, a ak aj dosiahnu tie ciele ekonomickej účinnosti, tak to dosahujú nepriamo a veľmi zložito. To je tá naša prvá obava. A druhá je, aby sme zabranili tomu, že finančné dotácie tohto programu aby a teda išli, e, idú z financie, ktoré už boli pridelené na vzdelávanie a kultúra. Už teraz vieme, že tieto zdroje nie sú postačujúce a bude problematické e, dodať ešte ďalšie aktivity a, a potom aj financovať teda iné programy či projekty. Tretia otázka účasť sociálnych partnerov, či už v aktivácii programov alebo v monitoringu programov. Ako teda tieto programy špecificky fungujú a ide o to, aby sme dosiahli aktívnu účasť sociálnych aktérov aby sme zabranili e, opakovaniu sa chýb. Máme veľa štúdií z minulosti. Štúdie, ktoré urobila Európsky parlament, napríklad dopad krízy na základné ľudské práva v členských štátoch EÚ. A veľmi často Štrukturálne reformy fungovali v iných sektoroch než vo vzdelávaní a vytvorili nebezpečné obmedzenia k prístupu k vzdelávaniu viacerých sociálnych vrstiev. A to je podstata tohto stanoviska. Harmonogram uh, už predsednička uviedla. A ja som zvedavý na vaše názory, pripomienky, otázky, na ktoré by som eventuálne aj odpovedal. Ďakujem za vystúpenie spravodajco. Má ehm, kolega Nekov má slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážení kolegovi, kolegovia. Rád by som poďakoval spravodajcovi a gratulujem mu za ten podporný program e, štrukturálnych reforiem na obdobie rokov 2017-2020, keď členské štáty zaznamenali e, veľmi e, zlú situáciu aj v sociálnej oblasti, aj v legislatívnej. Gratulujem spravodajcovi že prišiel s takýmito návrhmi. Nastojil by som na sledujúcich bodoch. Poprvé, tento návrh e, nezačlenuje rozpočtové aspekty, ale financovanie by nemalo predchádzať financovaniu koheznej politiky a realizácia tohto programu by sa malo každoročne monitorovať, či je účinné. Po tretie, vzdelávanie má za cieľ pomáhať eh, nadobúdaniu rôznych skúseností a vedomostí, ale tiež by sme mali pomáhať mladým ľuďom, aby rozvíjali kritického ducha, Členské štáty by mohli požiadať o technickú pomoc v oblasti vzdelávania. No, tento princíp je e, dobrovoľný, ako už bolo povedané, a členské štáty sa rozhodnú, či sú schopné alebo či chcú požiadať o túto pomoc alebo nie. Špecifické odpoču, e, odporúčania musia byť súčasťou tohto programu a program musí byť otvorený účasti regionálnych a lokálnych orgánov. Podporujem, podporujem návrh ECOSOKu v článku 5 aby sa mohli do tohto programu začleniť aj iné body, ako je boj proti chudobe, komunikácie, IKT a tak ďalej. Ja by som na týchto bodoch nástrila. Ďakujem za pozornosť. Grazie. Altri interventi? Ďakujem. Ďalší rečník. Maragal. Kolega Maragal. Gracias, presidente. Muy, muy, muy brevemente. Ďakujem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 tak máme akúsi mantru automatického riešenia dizajnu aplikácie a preukázanej účinnosti skúsenosti, ale hovoria, že tomu tak nie je a že tento typ politiky bol kontraproduktívny. Tieto programy pre podporu štrukturálnych eh, reforiem vychádzajú z toho, čo už bolo povedané. Je tu riziko zmetku s koheznými politikami a politikami ekonomického riadenia. A tieto veci miešať dohromady by nás mm, viedlo ešte k horšej situácii. Cieľom koheznej politiky by malo byť znížiť rozdiely a tiež by sme mali zabrániť e, nerovnováhe e, medzi týmito jednotlivými regiónmi. Nestanovovať dobré opatrenia ani ich mieru a nesprávne využitie disponibilných fondov pre oba ciele je nielen nebezpečné, ale aj vysoko riskantné či už zo sociálneho aspektu alebo z hľadiska cieľov koheznej politiky. Autor stanoviska to správne zadefinoval v oblasti vzdelávania a kultúry, ale ja by som išiel ešte ďalej. Žiadal by som tieto podporné projekty ale navyše by som sa ešte spýtal členských štátov, čo vy robíte, aby ste podporili ko- kohezné politiky v takých sektoroch, ako je vzdelávanie, kultúra? Alebo akým spôsobom dáme väčší význam týmto politikám a v žiadnom prípade neodoberať financie z kohézie a financovať ich do niečoho iného? Veľmi je podozrivé, že táto téma sa mieša s ďalšími posolstvami, ktoré sa tu zjavujú akéhosi vyprázdnenia európskeho rozpočtu a finančné nástroje, napríklad FC či iné, alebo Junckerov plán, tieto finančné nástroje by sa mali správne využívať, ale je tu riziko zmetku Rovnako by sa dalo hovoriť o kritériách a aby sme prešli od kritéria sankcií a radšej prejsť k tomu, ako pomôcť a posilniť tieto veci investíciami v tých krajinách, kde chceme odstrániť rozdiely. Ja si myslím, že sa zhodneme v našich pozmeňovacích návrhoch s tým, čo navrhuje pán Maltéze. A dúfam, že priamo našim stanoviskom z výboru KULT budeme vplývať na správu výboru REGI, ktorý je gestorský. Ďakujem, Luigi Morgano. Kolega Nikov eh, vystúpil ako tieňovi za našu politickú skupinu. Ja by som len dodal, že zdieľam obavy o ktorých hovoril kolega Malteze, hlavne právo na vzdelanie a ciele vzdelávania a výchovy. Ak v pozmeňovacích návrhoch budeme požadovať tento koncept, ktorý sa veľmi často v hodnotení niektorých Áno, z hľadiska niektorých výborov sa skôr hovorí o výdavkoch e, a mm, nie o investíciách. Mali by sme e, takýmto spôsobom by nebol udržateľný prístup, keby tieto financie a tieto fondy boli vylúčené z finančnej dotácie tak ja si myslím, že to by nebolo dobre, ale správne to uvádzate v stanovisku. Potom tam musí byť účasť občianskej spoločnosti, sociálnych aktérov. Ale nemôžeme k tomu pri, príliš schematicky a čiastkovo pristupovať. A to je to, čo sme my chceli aj vyjadriť pozmeňovacím návrhom číslo 10. Um, altri interventi? Ďalšie žiadosti o slovo. Nech sa páči. Pani Adinolfi, ďakujem. Chcela som podekovať kolegovi Maltezemu za návrh stanoviska. Je veľmi dôležité, opakujem to vždy, keď mám príležitosť uznať vzdelanie a výchovu ako základné právo. Ako povedali predrečníci, súhlasím s tým, keď sa v texte hovorí, keď je v texte vysvetlenie, že že komisia má takéto podporné programy, ale veľmi často sa v konečnom dôsledku sa znížili e, náklady či investície do vzdelávania a to je podľa mňa naozaj vážny, vážny, vážny problém. Samozrejme, tu nejde o náklady, tu ide o investície a tu znovu vidíme, ako tá finančná časť e, v úvodzovkách je krátkozraká keď sa hovorí o vzdelávacích e, programoch, nedá sa nič robiť. Tieto programy a financie a opatrenia, ktoré urobila komisia, viedli k obrovským škrtom v mnohých krajinách. Ako príklad na Môžem spomenúť Grécko alebo Cyprus. V týchto dvoch krajinách sme mali naozaj hrozné výsledky po e, rokoch e, politiky uťahovania opaskov. Došlo k škodám e, v, živ- na, v životoch ľudí, v každodennom živote, hlavne v tých najslabších sociálnych vrstvách. Ja dúfam, že ten vybraný smer je správny a že základné práva sú tie a EÚ musí stále za každých okolností tieto základné práva obraňovať. To je napríklad prístup k vzdelaniu, ale potom mám aj iné, ako je zdravie detí, aj to nesmieme podceňovať. Ďakujem kolegom Grazie, eh, colleghi. E Ďakujem, kolegovia. Ešte nejaké otázky nie, tak aj ja by som dodala, že toto stanovisko je veľmi zaujímavé. A áno, ide o tú interpretáciu a tie štrukturálne fondy by mali podporovať vzdelávanie Musí tam byť to začlenenie, o ktorom sme hovorili. Už v minulosti sme žiadali, aby sa tieto financie, ktoré sa investujú, aby sa nerátali eh, do rozpočtu ako náklady, keď idú na vzdelávanie Zaujímavý je pozmeňovací návrh, ktorý sa týka prístupu ku kultúre a vzdelávaniu. Len by som chcela pochopiť jednu vec. Kolega Maragal hovoril, že kultúra ako keby bola niečo, alebo keby sme žiadali niečo viacej, je to otázka že by sme vyzvali eh, komisiu, investičnú banku a EFSI, aby tieto európske platformy podporovali vzdelávanie, výchovu v Európe. Európsky kreatívny priemysel, pretože zatiaľ sa k týmto veciam pristupuje veľmi vágne. Tieto investície podporujú sektory, ktoré sú dôležité Tieto návrhy sú zatiaľ v e, štádiu, alebo nie sú ešte v štádiu pozmeňovacích návrhov, sú to len nejaké moje pripomienky, ale možno následne by sme ich mohli upresniť. Odpovedá autor stanoviska, áno, je to dobrý návrh, budeme sa o to snažiť. Chcel by som vám poďakovať. Bola to o, veľmi zaujímavá diskusia k téme, ktorá často rozdeľuje. Otázka štrukturálnych reforiem je často obklúčená, alebo je pri nej prítomná taká ideologická retorika, rečnícke vystúpenia, ale ja som chcel pristúpiť k tomuto bodu pragmatickejšie, pretože štruktúralne reformy to je technický nástroj, ktorý je k dispozícii členským štátom a je potrebné vyhodnotiť jednoducho, kde fungujú a kde nie. A skúsenosti, ktoré máme zo štrukturálnych reforiem, nám hovoria, že E, krajiny v Južnej Európe, kde sa aplikovali a ako sa aj spomína v dokumente, hlavne v Grécku a v Cypre, pôsobenie vo vzdelávaní a v kultúre, tieto nezafungovali. Pretože tam v konečnom dôsledku došlo predovšetkým ku škrtom a škrtať a revidovať len náklady vo verejných výdavkoch, No niekde to môže byť zaujímavé, môžu byť prípady a členské štáty, ktoré môžu mať dobré pripomienky, kde zasiahnuť v neproduktívnych nákladoch e, štátnej správy. Ale keď hovoríme o vzdelávaní, vyhodnotiť ju len na základe týchto kritérií je veľmi nebezpečné a dokonca aj škodlivé. A je to aj chybný prístup, pretože je to chybný princíp alebo prístup k vzdelávaniu je to základné právo a je to aj z ekonomického hľadiska chybný prístup, pretože také krajiny ako Grécko a Cyprus, ale mohli by sme spomenúť Taliansko, Španielsko či iné, kde za posledné roky pod vplyvom krízy a verejného dlhu sa znížili eh, radikálne Eh, investície do vzdelávania, tak eh, investície do vzdelávania sú skutočne dôležité, pretože eh, keď tam nie sú investície, tak to zablokuje sociálnu mobilitu a tým pádom to zablokuje aj tvorbu bohatstva, kreativitu a podobne. A k tomuto žiaľ došlo a my sa z toho musíme poučiť. Musíme e, sa poučiť z toho, ako fungovali tieto politiky vo vzdelávaní. Treba konať e, za spolúčasti aj iných kritérií. A pokiaľ ide o finančné dotácie, myslím, že všetci vieme veľmi dobre, ako by bolo dôležité práve naopak investovať viacej im e, peňazí a financií do e, vzdelávania. Ďakujem všetkým za príspevky a diskusiu. Ďakujem. Pripomínam, hovorí pani predsednička, že termín na pozmeňovacie návrhy je 29.6. o 17.30. Ďakujem veľmi pekne kolega Malteze. A teraz končíme a teraz zajtra sa uvidíme o 9.00. Máme veľmi bohatý program. Začíname koordinátormi. Teraz, aj keď sme trochu vopred, anche con i voti domani, per questo vi chiedo la puntualità. E abbiamo i coordinatori, se possiamo... Máme koordinátorov. Dáme si 5-6 minút pauzy. Všetci, ktorí sa nezúčastňujú schôdze koordinátorov, môžu opustiť sálu a ostatní koordinátori nech ostanú.